Oceanics. Kolleginnen und Kollegen, ctení kolegovia, kolegyne. Takže začneme s popoludňajším programom. Dnes do poludnia sme mali veľmi dôležité a zaujímavé stretnutie, takže budeme pokračovať v našom programe. Prejdeme k bodu číslo 10 smerom k Európskej energetickej únii. Pán Asis, máte nejaké pripomienky? Nie je tomu tak. Takže môžeme hneď prejsť k hlasovaniu. Kompromis 1, kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Teraz návrh 7. Kto je za sedmičku? Kto je proti? Zdržali sa? Overme si. Končím hlasovanie. Musíme to urobiť ešte raz. Takže ešte raz ideme hlasovať. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Alde máte veľa a ešte no, jeden zelený je navyše. Takže je to prijaté 30 25. 8, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za. Proti zdržali sa prijaté. 14.15, kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 16 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 17 za. Proti zdržali sa, overme. Ešte stále tu máme príliš veľa ľudí. Za EPP jeden navyše, za ALDE navyše, aj zelený navyše. Za zelených ešte stále jeden navyše. Tak to mi to tu ukazuje. No to môže každý tvrdiť. Čo vám tam nesedí? Máte piatich ľudí. Za Alde máte navyše, alebo vám to sedí? Pán predseda, pokiaľ ide o ALDE, my sme šiesti a má nás byť osem. Takže nemôže to byť veľa, príliš málo, práve naopak. Táto poznámka je diskutabilná. Takže ešte raz hlasujme. 17, 17. Otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. 29, 28 prijaté. 18 za, proti, zdržali sa, elektronicky overíme, 18. Končím hlasovanie. 31, 22 prijaté. 19 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté. 28 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijaté. 37 za, proti zdržali sa prijaté. 39 za, proti zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa prijaté. Štyridsať za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 5 za, proti zdržali sa prijaté, 45 za, proti, zdržali sa, ešte raz, 45 za, proti, zdržali sa prijaté. Overme si. Končím hlasovanie. Prijaté. Prijaté teda. 49 za, proti zdržali sa prijaté, 50 za, proti zdržali sa prijaté, elektronické hlasovanie o celom. ist geschlossen. Der Antrag ist mit 51 Ja, 10 Nein und einer Enthaltung angenommen worden. Herzlichen Glückwunsch. Prijaté, gratulujem predkladateľovi. Teraz prejdeme k ďalšej správe. Správa Tanok. Kolega Tanok, chcete ešte niečo doplniť? Nie je tomu tak, takže ideme hneď hlasovať. Návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 2. Za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 18. je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 14 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za. Proti zdržali sa prijaté. 19 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 25 za. Proti zdržali sa prijaté. 28 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 30 za. Proti zdrž- prijaté. 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 30, 40, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 49 za, proti zdržali sa prijaté, 50 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 7 za, proti zdržali sa prijaté, 55 za, proti zdržali sa zamietnuté, 56 za, 55 overiť, Možno, že som išiel príliš rýchlo, socialisti boli za. Končím hlasovanie. Tesne zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 58 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 62 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 75 za, proti, zdržali sa prijaté. 77 za, proti, zdržali sa prijaté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté. 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa prijaté. 83 za, proti zdržali sa zamietnuté, 84 za, proti zdržali sa zamietnuté, 86 za, 84 Končím hlasovanie. Zamietnuté. 86 za, proti zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti zdržali sa zamietnuté. Kompromis 12 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 13 za, proti zdržali sa prijaté. 95 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 96 za, proti, zdržali sa zamietnú. 97 za, proti, zdá sa, že zamietnuté. 97. To je za. To je proti. Zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 102 za, proti, overme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kde sme teraz? 102 107 za, proti, zdržali sa, prijaté. 109 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 110 za, proti, zdržali sa, prijaté. 111 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz prejdeme kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 114 za, proti, zdržali sa, prijaté. 115 za, proti, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 116, áno. Predsa len. 115, to bolo predtým. 116, teraz ideme hlasovať. 116. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 117 za. Proti zdržali sa prijaté. 118 za. Proti zdržali sa prijaté. 119 za proti, držali sa, musíme si overiť, 119. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 120 proti. Zdá sa, že to je zamietnuté, ale overme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 112. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to nestesné? Asi tiež zamietnuté. Overme si. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme k finálnemu hlasovaniu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Gratulujem. Pán spravodajca. Ako som povedal, 52 k 5 a k 9. 52, 5, 9. Teraz ešte máme dosť také komplikované hlasovanie pred nami. Správa Panceri. Pán Panceri nedostane slovo, aby to už nebolo komplikovanejšie. Kto je za? Musíme elektronicky hlasovať. Končím hlasovanie. 60 za, 3 nie, 2 proti a 3 sa zdržali. Ďakujem. A teraz prejdeme kam? Teraz prejdeme k diskusii o správe OSN, ktorú sme museli naposledy presunúť, a ak sa správne pamätám, tak náš spravodajca je pán Vajrajnen, ktorý sa vyjadril, že to môžeme presunúť, takže chcem ho požiadať, aby sa chopil slova a nás uviedol k tématike. Zároveň chcem povedať, že zajtra, pozajtra o 12.00 máme lehoty pre pozmeňovacie návrhy. 12. oktobra budeme tejto správe venovať pozornosť opätovne, 13. oktobra hlasovať a potom plenárke v novembri, 2. novembri hlasovať. Takže súhlasíte s takýmto termínom? Áno. Takže nech sa páči, pán Vajranen, máte slovo. Mr. Chairman, I really had a chance to... Pán predseda, ja som už eh, mal možnosť predniesť svoju správu predtým, ale nemali sme čas na diskusiu. A preto stručne zopakujem úvod. To, že by sa mala vypracovať správa z vlastnej iniciatívy o globálnej roli, eh, role ekonomi- eh, Európskej únie, eh, to sa rozhodlo v septembri minulého roka, keď pán Kevin Watkins e, predstavil e, Európsky, e, Európsku skupinu pre think tank na riešenie hlavných otázok a globálnych problémov, ktorým čelí Európska únia. Na základe tohto úvodu som potom navrhol, aby sme vypracovali správu z vlastnej iniciatívy o globálnej role Európskej únie No a potom bol rozsah správy vymedzený na to, ako lepšie dosahovať ciele zahraničnej politiky Európskej únie. Toto obmedzenie nebolo v praxi až tak zásadné, pretože systém OSN pokrýva všetky prípady multilaterálnej globálnej spolupráci, spolupráce. V tejto správe teda chýbajú bilaterálne vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami mimo Európy a skupinami krajín mimo Európy. Ale správa zároveň e, pokrýva všetky prípady multilaterálnej spolupráce. Štruktúra e, tejto, tejto správy má tri také prvky základné na, no, poprvé, e, správa e, hovorí o cieľoch zahraničnej politiky Európskej únie, a to na základe zmluv. Je e, podľa mňa dôležité pozerať sa najskôr, ako, aké sú tie cieľa a potom teda na to, ako ich presadzovať. Je tam teda úvod, stručné uvedenie systému OSN a potom nakoniec návrhy, ako posilniť rolu Európskej únie eh, v systéme OSN. Správa zahrňa návrhy na posilnenie eh, bezpečnostnej rady, tak a, eh, a to prostredníctvom niektorých reforiem Bezpečnostnej rady. A takisto správa opakuje tú pôvodnú, to pôvodné stanovisko Európskej, Európskeho parlamentu, že by Európska únia mala mať stále kreslo v bez, Rade bezpečnosti OSN. Neviem, či je toto realistický návrh, ale je to stanovisko parlamentu a preto som to zahrnul aj do správy. Okrem toho sa tu hovorí o tom, že by sa v systéme OSN mal vytvoriť e, nový orgán, udržateľný orgán o e, udržateľnom rozvoji, pre udržateľný rozvoj. Ten by pokrýval e, všetky politiky okrem bezpečnosti, lebo tým sa zaoberá Rada bezpečnosti. Štatút a zloženie tohto, tejto rady pre udržateľný rozvoj by sa mal podobať vlastne štruktúre Rady bezpečnosti, rotujúce členstvo a podobne. Rozdiel je v tom, že sa tam navrhuje, že by neboli žiadne práva veta v, tomto, v tejto rade pre udržateľný rozvoj. A ja už som si vypočul aj určitú kritiku, pokiaľ ide o ten ďalší návrh, ktorý sa týka nejakého parlamentného zhromaždenia. E, e, to parlamentné zhromaždenie by malo byť asi e, takým prvým e, krokom, e, ktorý by mal viesť k vytvoreniu svetového parlamentu. Neviem, či to nie je predsa len idealistická predstava v tom globálnom meradle. Ale najdôležitejšie oceky návrhu sú v 13 a 14. Tam ten návrh víta vytváranie takých klastrov a, a podpredseda komisie a vysoký predstaviteľ by mal mať zodpovednosť práve za koordinovanie politiky Európskej únie v zahraničí. Tu v tomto návrhu sa zdôrazňuje, že politiky e, s globálnou dimenziou by mali byť vlastne základom práce tohto konkrétneho klastra. Návrh takisto navrhuje, aby Európsky parlament mal možnosť riešiť tieto výzvy rovnako e, komplexným a všezahraniajúcim spôsobom. E, podľa návrhu e, by mal koordinovať všetky tie politické oblasti vonkajšej činnosti Európskej únie práve výbor pre zahraničné záležitosti spoločne s ďalšími výbormi. Ehm, a napokon návrh vyzýva Radu a komisiu, aby uvažovala o tomto prístupe a aby každý rok predkladala správy parlamentu o globálnej role Európskej únie. To by nám dalo možnosť zaujímať stanovisko každý rok, pokiaľ ide o globálnu rolu Európskej únie. Ja som takisto navrhol tú správu tak, aby sa zameriavala na princípy a hlavné línie politík. Dúfam, že pozmeňujúce návrhy nepôjdu až do podrobností, pretože máme e, každoročné správy, výročné správy OSN, kde e, sa e, práve hovorí o každý, každodenných politických záležitostiach OSN Takže ide skôr o tie inštitucionálne návrhy, ako posilniť rolu Európskej únie v OSN, v systéme OSN, ako posilniť našu globálnu rolu vo všeobecnosti. Takže to je, pán e, predseda, stručne e, tá myšlienka tejto správy. Ja som teraz veľmi nedočkavý, aby som si vypočul vaše pripomienky a pozmeňujúce návrhy a potom môžeme vyrokovať kompromisný text medzi jednotlivými politickými skupinami. Ja už som mal možnosť e, rozprávať sa s niekoľkými tieňovými spravodajcami. Ja som všetkých pozval na stretnutie, ale nebolo to až tak úspešné. Máme samozrejme ešte dosť času, aby sme sa stretli neskôr a prediskutovali pozmenujúce návrhy. Takže, pán predseda, teraz budem pozorne počúvať diskusiu. Euh, Ďakujem, pán predseda. Pán eh, Danžon tu dnes nemôže byť. Takže prečítam jeho vstup. Súhlasím s jeho pohľadom. Takže pán Danžan chce poďakovať spravodajcovi za jeho správu a prácu rád by pracoval so spravodajcom s cieľom k prehlbeniu určitých aspektov textu, ktoré podľa neho nie sú dostatočne elaborované. Všeobecne v prvom rade treba zacieliť správu na zahraničné záležitosti, prehlbiť teda aspekty e, zahranično-politické, e, otázky, ktorými dnes e, máme dočinenia uh, v OSN. Podľa neho sa text trochu, viac, trochu výrazne zameriava na reformu OSN uh, na úkor cieľov zahraničnej politiky EÚ napríklad. Budú tu potom tiež pozmejúce návrhy trošku uh, E, elaborovanejšie e, sa venujúce úlohe OSN, finančnej participácii členských krajín. Ehm, táto správa e, by mohla byť príležitosťou poblahoželať si k úspechu európskych krokov a spustenie misií v Somálsku Mali a je svedectvom o takejto dobrej spolupráci medzi OSN a EÚ. E Takisto v oblasti zahraničných záležitostí. Hlavne tiež pokiaľ ide o určité e, agentúry. Pokiaľ ide o reformu Bezpečnostnej rady OSN, Správa sa opiera o v, v, oficiálnu pozíciu parlamentu, kde ide o stále sídlo parlamentu, e, kde ide o cieľ dlhodobý, čakajúc na takúto reformu prioritou členských krajín sídliacich e, takisto ďalších krajín je v informovaní e, pozície tejto súvislosti treba klásť dôraz na význam členských krajín, koordinovať sa pri spoločných pozícií v oblasti e, OSN. Toto je rozhodujúce, ak si želáme, aby pozícia e, OSN bola efektívne napojená na Bezpečnostnú radu OSN. Bolo by pre nás užitočné v tejto správe evaluovať prax, podľa ktorej vysoký predstaviteľ by mal sa zúčastňovať na väčšine e, úvah e, Bezpečnostnej rady OSN. Toľko e, body, ktoré vyjadril na papieri pán Danjean. Súhlasím s ním a dodám ešte jeden bod, pretože viem, pán Weiringen je podpredsedom skupiny pre roz, rozvoj a treba mať radu pre trvalý a udržateľný rozvoj. Takisto je dobré modifikovať inštitucionálnu architektúru, pokiaľ ide o životné prostredie a rozvoj. Mám však e, pochybnosti, pokiaľ ide o praktikovateľnosť určitých bodov Medzinárodného menového fondu. Ďakujem za možnosť, že som mohol mať vašu pozornosť. så mycket. Eh, jag vill börja... Ďakujem vám. Ja by som chcela najskôr, eh, by som chcela najskôr poďakovať spravodajcovi. Dúfam, že správa podčiarkne význam toho a význam koordinácie postupu medzi členskými štátmi EÚ v OSN e a ďalších medzinárodných organizáciách. Najmä ide posilnenie ľudských práv treba zabezpečiť, aby toto zostalo na programe, aby sa skutočne mohla posilniť rola EÚ a demokracia a ľudské práva e, sú veľmi dôležité v medzinárodných postojoch Európskej únie. Silné postavenie Európskej únie v rámci OSN by v správe malo byť jasne vyjadrené. E, ide aj o riešenie konfliktov, systém včasného varovania a e, e, príslušné mandáty. To všetko teda s dôrazom na ľudské práva. Ja mám pozmenujúci návrh E, ktorá zdôrazňuje dodržiavanie uznesenia 1325, e, to, je, to sa týka e, práv žien a rodovej rovnosti. Do toho reformného procesu by sa opäť mala zakomponovať práve aj táto otázka rovnosti. A, a do budúcnosti by sa malo rátať so zvolením ženy do pozície e, generálneho tajomníka. A takisto by sa medzi prioritami EÚ mala ocitnúť aj zasadanie šírenia jadrových zbraní. A okrem toho m, mm, treba posilniť a zdôrazniť rolu Európskej únie v dodržiavaní moratória na chemické zbranie. A treba bojovať teda aj za e, rovnoprávnosť, nediskrimináciu a že, práva žien. Ja myslím, že eh, by sme mali privítať aj vôbec prvé eh, zasadnutie rady, eh, ktoré sa týka práv spoločenstva LGBT. Ďakujem vám ešte raz. Uh, you, uh... Ďakujem, pán predseda. Hovorí pán Tanok, toto je e, taký dokument, ktorý vyzýva na rozpravu. E, s niektorými časťami možno budeme mať problémy, iné treba ešte prediskutovať, iné majú širokú podporu. Tu nám nejde ani tak o súčasnú efektivitu EÚ v rámci OSN a v ďalších organizáciách pod OSN je to e, skôr taký formulár pre celý rad e, navrhovaných reforiem. A to je asi nad rámec e, mandátu, ktorý spravodajca má pre vypracovanie svojej správy. Samozrejme, ECR je za multilaterálne postupy na pôde OSN a krajina sama o sebe veľa toho nedosiahne Máme tu ale špecializované agentúry pre rozvoj, zmeny klímy, krizové riadenie, budovanie mieru, ľudské práva, humanitárnu pomoc, e, globárne e, zdravotnícke otázky a tak ďalej a tak ďalej. A myslím si, že to by nemohlo byť ťažisko správy. Určite vieme, že skôr či neskôr musí nastať nejaká reforma, reforma v tých štruktúrách, o ktorých sa tu hovorí, ale ale e, pokiaľ ide o e, tie e, členské štáty a ich jednotlivé kreslá v jednotlivých inštitúciách, myslím si, že na to máme aj v Británii veľmi vyhranené názory. Možno, že by Nemecko mohlo zohrávať dôležitú rolu spoločne s Indiou a Japonskom v stálej Rade bezpečnosti OSN, ale otázka skôr spočíva v tom, že by sa mal vytvoriť nový orgán e, Rada pre e, udržateľný rozvoj. Toto je také celkom zaujímavé. Ja e, kvitujem, že spravodajca prišiel s takým konceptom. Neviem, či som s tým úplne zrozumený. Máme tu tie tri piliere sociálny, ekonomický a environmentálny. A vytvoriť e, nový orgán s novými právomocami a povinnosťami. Mm, to myslím, že e, stojí za úvahu, že by to ECR asi poporilo. Takže ja na jednej strane vítam tieto nové myšlienky, ale na druhej strane celá tá myšlienka reformy OSN, to je momentálne v takom stave, um, povedzme spánku a asi budeme musieť počkať na iniciatívu niektorých dôležitých veľkých krajín, ktoré sú stálymi členmi. Je to teda zaujímavé čítanie, ale obávam sa, že niektoré časti moja skupina nebude môcť podporiť. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pani Lohbile. Ja vítam túto správu, obsahuje veľa zôležitých zaujímavých bodov, ale nemali by sme z tejto správy urobiť dokument navrhujúci príliš ďaleko siahle zmeny systému OSN. Niektoré z tých zmien a myšlienky, ktoré navrhujete, by sa mali ďalej prediskutovať e, e, v rámci AFETu a my sme nemali v podstate za posledných 24, 20, za posledných 24 mesiacov e, stretnutie na e, túto tému a myslím, že to treba ešte dobre premyslieť. Um, ja by som uh, možno položila ešte väčší dôraz na otázku ľudských práv v tejto správe. Mám niekoľko návrhov, nebudem ich všetky čítať, ale ide len o niekoľké také nápady na teraz. Európska únia je veľkým podporovateľom medzinárodnej spravodlivosti, e, to znamená Medzinárodný e, súdny dvor, e, trestný súd a Medzinárodný súdny dvor pre ľudská práva. Tento, práve tento posledný veľmi úspešne prispel k pokroku v ľudských právach v Európe a môže byť príkladom pre ostatné oblasti v rámci OSN. Navrhujem takisto, aby sme e, uvažovali e, o osobitnej správe, e, ktorá sa týka dvora auditorov. Ide o príspevky Európskej únie, ktoré sa posielajú prostredníctvom OSN do konfliktných krajín. A z hľadiska ESVČ tam by bolo vhodné e, vytvoriť efektívnejší e, prístup k e, agentúram Európskej únie, a to aj prostredníctvom efektívnych finančných nástrojov. Potom by mali byť viditeľnejšie aj delegácie Európskej únie v konfliktných oblastiach a takisto mala byť, mala, by mala byť viditeľnejšia aj pomoc, ktorú prostredníctvím nich E, Európa poskytuje. A samozrejme ide tu aj o otázku e, riešenia e, krízového manažmentu, príspevku EÚ k tejto otázke na pôde OSN. To znamená, je to otázka spolupráce OSN a EÚ na rovine inštitucionálnej spolupráce alebo na, na, na, na rovine inštitúcií. Myslím, že aj moja kolegyňa pani Pos e, prišla e, s návrhmi v, podobného, v podobnom duchu. E, mali by sme privítať mali by sme privítať to, že sa Eh, podarilo uzavrieť eh, Amsterdamskú zmluvu eh, na pôde OSN, mali by sme sa snažiť prispievať aj k jej vykonávaniu. No a napokon sú tu pozmenujúce návrhy na posilnenie medzinárodného práva. Treba posilniť, zdôrazniť potrebu vodnej interpretácie medzinárodného právneho rámca, potreby rešpektovať medzinárodné právo a najmä medzinárodné právo týkajúce sa ľudských práv. Ale toto všetko, o čom som hovorila, vám môžem poskytnúť písomne. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Táto e, správa si za, e, zasluhuje pochvalu, je veľmi užitočná, e, pokiaľ ide o našu rolu a e, v globálnom meradle, ale takisto aj z, zo všeobecného hľadiska, to znamená to, e, čo ešte nie je e, úplne dokonalé v tom, ako veci fungujú. Pripomína mi to návrh, ktorý už je na svete nejaký čas, to znamená vytvorenie stáleho kresla pre Európsku úniu v OSN Francúzsko, e, Veľká Británia už e, to majú. Bolo by e, teda vhodné pouvažovať o tom, ako postupovať pri zastupovaní alebo pri vytvorení takého stáleho postu pre také, taký celok ako Európska únia, ale sú tam samozrejme aj iné takéto medzinárodné združenia. A potom otázka VETA pre jednotlivých členov. To je tak trocha podobné tomu, čo sa nedávno stalo e, na Rade Európskej únie. Ehm, a vieme, ako dopadlo vtedy hlasovanie. Takže e, možno by sme mali vyvinúť iniciatívu na presadenie myšlienky kvalifikovanej väčšiny. Pokiaľ ide o vysokú predstaviteľku a potom ten klaster, o ktorom ste hovorili, to je nepochybne pozitívny prvok, ktorý si zasluhuje pozornosť, ale nestačí to len koordinovať. Musí tu byť koherentnosť medzi obchodnou politikou a ostatnými externými politikami Európskej únie. A takto by sme E, mohli dosiahnuť e, žiaduci cieľ. E, obchodná politika, ktorá by vlastne bola v službách zahraničnej politiky a nie naopak. To znamená taká politika, ktorá by zohľadňovala ľudské práva, dobré riadenie a využívanie tých prostriedkov, ktoré, ktoré nie sú povedzme, stanovené e, záväznými právnymi predpismi. Takže e, pokiaľ ide o e, tú možnosť, že by v konečnom dôsledku vznikol svetový parlament, to nakoniec závisí od vôle jednotlivých národov. Ale mm, ako, ako myšlienka sa mi to javí veľmi ťažko dosiahnutelná, pretože vzhľadom na súčasnú e, situáciu e, pravdepodobne to nemožno tak skoro očakávať. E, v každom prípade vám ďakujeme za túto správu a predložíme pozmenujúce a doplňujúce návrhy v tom duchu, v akom som teraz hovoril. Ďakujem vám. Pán McAllister. Um ja som sa prihlásil len na krátky vstup. Chcem povedať, že som v Avku e, s pravodajcom. E, máme stanovisko k tejto správe, dostali sme zo pár pozmeňujúcich návrhov, zajtra to s tieňovými vyjasním. V podstate e, správu kolegu z Fínska. Podporujem je vyvážená. Je tu ešte jedna záležitosť. Chceme poukázať na to, že členské krajiny EÚ sú najdôležitejšími e, prispievateľmi OSN, e, preto práve e, ukazujeme na, to, na potrebu väčšej viditeľnosti a účinného použitia prostriedkov a žiadame tiež OSN aj komisiu, aby pravidelne a rozsiahlo e, diskutovali a informovali o po- poberaní prostriedkov. Ďakujem. Predseda bez mikrofónu. Sorry. Ah, thank you. Uh... Pani Gomeš, našemu kolegovi by som chcela poďakovať to vlastne len položil na papier, čo hovoríme ústne už roky. Nejde len o ústrednú otázku, nie len pokiaľ ide o fungovanie OSN. E, ide tiež o, o fungovanie a účinnosť EÚ, pretože v tejto reforme e, Bezpečnostnej rady e, Európska únia musí mať sídlo. Iba takto budeme môcť politicky koordinovať, hovoriť jedným hlasom ide o celú úniu, nie len jednotlivé členské krajiny. Sme v uprostred tejto krízy, pretože e, bezpečnostná rada nekonala k Sýrii. Jedna z vecí, ktorú musíme reformovať, je veto, e, vetovanie. To by malo byť restriktívnejšie. Nielen jedna veľmoc si dokáže vetovať. Mala by to byť dve až tri krajiny minimálne Myslím si e, napríklad vynikajúca práca a prezentácia UNHCR k tejto krízi, kríze utečencov. Ale my, ako, ako bol povedal pán Guterres, nemôžeme byť tými, ktorí porušujú medzinárodné právo. My sme vždy boli predsa strážcami medzinárodného práva. Nemôžeme v tejto krízi, či kríze, či inej, iných ho porušovať. Spomínali sa tu dróny. Ne, príjmem to, že jedna z našich členských krajín, e, Británia, používa dróny na cielené zabíjanie. To je dnes lúčiteľné s medzinárodným e, právom. E, pani Mogherini by mala vyvíjať tlak na členské krajiny v tejto veci. Je dobré, že parlament e, toto konečne e, formuluje písomne, ale mali by sme povzbudzovať Mogherini, aby sa rozprával s členskými krajinami. Vieš, vieme, že, kraj, že situácia je strašná. Ide o to, potrebujeme E, konfrontáciu so zodpovednosťou členských krajín treba naozaj e, túto reformu my ju dokážeme e, sami nakopnúť, ak sa zhodneme na tom, ako medzi sebou zdieľať terajšiu formu reprezentácie a takto nakopnúť celú reformu Bezpečnostnej rady OSN. Ďakujem. Pán Káva. Ďakujem. Ja tiež ďakujem spravodajcovi. E, táto správa v súvislosti s blížiacim sa britským referendom ukazuje, o čom EÚ je. Hovorí o myšlienkách súvisujúcich so vzťahmi EÚ-OSN. E je to len ďalšie e, uchopenie sa moci v určitých oblastiach a súčasne snaha o zvýšenie E, úlohy EÚ a nákladných členských krajín. Smiešný, e, smiešný smerovanie k akejsi svetovej vláde, čo je naozaj prejavom nedostatku e, realizmu. Najspornejší je bod 6, kde ide o stále miesta Francúzska a Británie. Oni sú stálemi členmi Bezpečnostnej rady a to všetko e, je finančne veľmi e, nákladné. E, je to tiež s garantom stability v najhorších krízach povojnového obdobia. Podarilo sa, mi, teda, podarilo sa im vyjadriť rýchle rozhodnutia v Bezpečnostnej rade, čo sa nedá povedať o Európskej únii ako je prípustné e, v záujme e, e, v Európskej únie mať dve kresla výmenou za jedno. Žiadni poslanci za Francúzsko a Britániu určite úprimne nebudú môcť toto podporiť. A takisto rotujúce členstvo Bezpečnostnej rady OSN, ktorý využili mnohé členské krajiny. Táto rada od vzniku funguje úspešne dokazuje e, zásahy v bezpečnostnej spoločnej politike v jadrových otázkach, e, v, e, v diplomácii s Ruskom. Práve moja krajina je v tom aktívna. Pokiaľ je o európsku úbohu históriu riešenia sporov, ako je balkánsky konflikt a tak ďalej, prečo by sme mali tu sa vzdávať možnosti ďalej riešiť globálne krízy? A teraz potom otázka zodpovednosti. Je to ďalší útok na suverenitu členských krajín. Delegácie EÚ, aby prevzali zodpovednosť spoločne, je to nepotrebné. Máme systém, ktorý funguje od storočia a je zakotvený v zákonu. Nepotrebujeme ESVČ, aby duplikovala úlohy ambasád, ktoré preberajú úlohy e, ostatných krajín. Len to zdôrazňuje, ako organizácia hľadá svoju úlohu a snaží sa oprávniť svoje existovanie. Ďalším, ďalšou snahou o zvýšenie moci je bod 6, ďalej potom bod 8 e, sa chce pod kontrolu nových tých, týchto organizácií získať tradičné organizácie, ako je Svetová banka a tak ďalej. Pod 11 navrhuje potrebné reformy OSN. Ako kedy si povedala uh, uh, Alanis Morissette, nie je to všetko, nemyslíte si, uh, irónia? Slovo má teraz pán Kovačev. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi za túto zaujímavú správu. Zo pár poznámok. Najprv Musíme mať aktívnejšiu úlohu v, e, v bezpečnostných otázkach v Rade bezpečnosti Rade OSN práve vzhľadom na dramatickú situáciu na Blízkom východe. Momentálne tu nemáme nejaké znaky, e, náznaky z USA pokiaľ ide o vizibilitu, viditeľnosť a dôveru, musíme úspešne pretláčať reformu na úrovni OSN. Musíme sa dohodnúť e, s navzájom a s radou na zozname reforiem, aby sme tu mohli mať odhlasované uznesenie. A my vyzývame každoročné výkazníctvo, potrebujeme sa tiež zhodnúť na zozname reform, čo by e, Európska únia rada dosiahla ako reformy na úrovni EÚ my veľakrát sme povedali, že Bezpečnostná rada je zastaralá, zodpovedá stavu po druhej svetovej vojne z roku 1945. Nie je tu momentálne ochota stálych členov akceptovať nových členov alebo zmeniť hlasovanie, hlavne pokiaľ ide o právo veta. Ešte snáď jedna vec. E, k voľbe budúceho generálneho tajomníka OSN. Musíme tu naozaj zostať na tej pozícii. Možno eh, je na čase, aby bola na tejto pozícii poprvýkrát eh, žena. Ďakujeme slovo má pán Milan Mon. Ďakujem pekne. Je to veľmi ambiciózna správa. Je tu množstvo nových podnetov. Prečo ambiciozný? Nie preto, že sa vzťahuje na nevyhnutnosť zlepšovať úlohu EÚ e v OSN. Ide aj o samotné, e, e, samotné OSN a tamojšie reformy. Veľmi sa tu zameriavame na druhý aspekt, ktorý je jasný v tej správe, a tu musím naozaj e, vysloviť kritiku. Tento svetový parlament, no tak to treba vystupovať naozaj e, s, e, s opatrnosťou dlhodobo s, možno povedať slovo v poriadku, ale treba naozaj byť opatrný. Neviem, či je to to správne fórum. Neviem, či to je naozaj prioritná úloha tohoto parlamentu žiadať takýto svetový parlament. Myslím si, že sú tu dôležitejšie veci. A ešte čo si Súhlasím s následovnou myšlienkou, my s osobitným stálym kreslom v Bezpečnostnej rade. Sa, samozrejme, že treba tu byť e, konsen, e, e, konsenzuálny. Myslím si, že by sme mali naozaj premyšľať o tom, či je tu možné mať trvtlovo udržateľnú takúto radu. Reformoval sa ECOSOC. Neviem, či môžu Spojené národy postupovať takto ambiciozne Neviem, či súčasne e, Sveto, táto bezpečnostná rada OSN bude mať nových e, stálych členov a potom ešte táto nová rada, už neviem, či to je najlepší nápad, či e, správne riešime, pokiaľ ide o tieto možnosti v poriadku. Neviem, či teda to je dobrý nápad, táto rada celkovo. A ako už povedal spravodajca, a ja to chcem povedať ešte tak trochu dôraznejšie, účinné mechanizmy už existujú. Európska únia sa tu musí lepšie koordinovať v rámci OSN. Článok 34 e, to ukladá. Sú tu stáli členovia a tak ďalej a tu na konci, kde sa hovorí o koordinácii, koordinácii cez vysokú predstaviteľku a tak ďalej, tu by sme mali uznať, že členské krajiny by tu mali vyvíjať koordinované úsilie, aby hovorili jedným hlasom, mohli by byť koordinovanejšie a účinnejšie. Toľko z mojej strany. Ďakujem za túto správu s mnohými novými myšlienkami. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Ďakujem. Ešte jeden aspekt a to reforma e, Svetovej uh, bezpečnostnej rady OSN. Keď k tomu príde, tak si myslím, že treba byť pragmatický a vychádzať z toho, že zmena štatútu doterajších piatich stálych členov vrátane VETA že zmena ich štatútu nebude možná. Z toho teda vychádzam, bez ohľadu na to, či tí, týchto 5 jednoducho majú rovnakú váhu. A potom je tu otázka, ako vychádzajú z tohoto, môžeme to rozvinúť ďalej. Ja si dokážem predstaviť, že jednoducho krajine ako je India dáme stále kreslo a potom ďalšia myšlienka, ktorá je zaujímavá, že totiž regionálnym organizáciám by sme prisúdili kreslo. E, otázka len znie, či by mali mať veto alebo nie. Či dostane Európska únia dodatočné kreslo, alebo či, alebo či Africká únia, alebo Ázia. No, možno by sme naozaj tam vniesť myšlienku, že môžu svoj hlas e, odovzdať len, keď budú jednomyselne hlasovať, keď v rámci e, Rady EÚ pri otázkach všeobecnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Tam rozhodujeme jednomyselne a jednomyselne by sme mohli odozdať svoj hlas. A potom jednoducho hovorím, tak trochu ironicky, uvidíme, či ďalšie európske štáty, ktoré sú členmi, majú priestor na Eh, manevrovanie, hlasovať inak ako predtým súhlasí. V každom prípade to bude viesť k trojnásobnej váhe EÚ a to považujem za pozitívne. Vo vzťahu eh, k mierumilovnej a konštruktívnej úlohe EÚ vo svete to považujem za únosné pre ďalšie časti e, sveta, ktoré budú môcť vniesť veľa pozitívneho a preto si myslím, že to bude celkom atraktívna alternatíva darovať si toto to, to kreslo, ak budeme jedného názoru vykonávať i hlasovacie právo a možno to bude môcť platiť pre ASEAN, ďalšie združenia Južnú Ameriku, mohla by to byť konštelácia, ktorá tu vnesie e, príslušnú váhu, ak budú iného názoru v tejto veci. Toľko môj podnet k tejto reforme. Ďakujem. Berichterstatter. Párvo. Ja, Mr. Chairman. Pardon, nech sa páči. Tu som, pán predseda. I would like to thank uh, colleagues. Chcem kolegom poďakovať za inšpirujúce podnety v ich vstupoch. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy a diskusie s tieňovými E, v rôznych otázkach. Rád by som ešte povedal e, zo pár slov k tej základnej e, myšlienke správy. Samozrejme, že smeruje k posilneniu systému OSN ako takého. Lepšiu koordináciu na globálnej úrovni všetkých politík v rámci systému OSN preto si myslím, že potrebujeme radu pre trvalo udržateľný rozvoj. Nie je to myšlienka nová. Sám som bol e, v Riu na konferencii v 92. roku. Už vtedy to bolo predložené, ale v OSN to viedlo k malému kompromisu a nič e, efektívneho sa vlastne nedosiahlo. Myšlienka tejto novej rady e, je teda veľmi dôležitá na druhej strane avšak e, treba zvažovať, ako môže EÚ účinne ovplyvňovať systém OSN. Pokiaľ ide o Bezpečnostnú radu OSN, je veľmi ťažké pre, e, presadiť hĺbšiu reformu, keďže Francúzsko a Veľká Británia nie sú a, a Spojené kráľovstvo nechcú sa vzdať svojich e, kresiel a ďalšie krajiny zase nechcú dať EÚ osobitné kreslo. To je do určitej miery za blokované. V svojom návrhu správy však navrhujem, aby sme mali, mali, mali kreslo za EÚ. E, dosiahnuť to však v blízkej budúcnosti bude ťažké. Na druhú stranu však, ak budeme mať túto radu trvalo udržateľného rozvoja ako India, Brazília a ďalšie, ktoré si myslia, že by mali mať e, kreslo, môžu byť e, stálymi členmi v tej Rade pre trvalo udržateľný rozvoj a tam prostredníctvom tejto rady zvyšovať svoj vplyv. Na druhej strane EÚ bude jeden z kľúčových hráčov v tejto novej rade. Takže verím, že celá tá mnou navrhovaná architektúra plní ciele tejto správy, ako lepšie dosahovať ciele zahraničnej politiky EÚ reformou tohoto systému OSN a zlepšením našu, našej ko- koordinácie. To, čo navrhujem v tejto správe. Teším sa teda na pozmeňujúce návrhy a diskusie s tieňovými spravodajcami. Potom budeme hlasovať. Na tomto mieste možno ukončím svoje úvahy, hoci mohol by som pohovoriť i v ďalších bodoch. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Neviem, či by sme nemali možno ešte jeden bod tam dať, aby sme posilnili vplyv Európskej únie a takisto by sme sa mali venovať aj otázky tej viditeľnosti. Európska únia vo viacerých oblastiach ten hlavný prispievateľ do programov OSN, vrátane otázok, ktoré sme prediskutovali dnes do poludne, ale to nikto nevie, ani my. A ja si myslím, že autorita toho, kto vlastne najviac prispieva v väčšine oblasti, tá by jednoducho mala byť posilnená. To je nejaký taký stimul. Možno tú otázku visibility by sme mali jednoducho prezentovať, pretože tu ide o také sebareflexie Európskej únie a napríklad, keď vidím v členských táboroch, že všade OSN je napísané, alebo že tam je napísané American Relief Program alebo ešte niečo podobné, alebo vidíme, že tam 75, a pritom 75% do tých táborov ide peniazy z Európskej únie, tak by bolo dobré tú otázku visibility viac sprítomniť. Takže ďakujem veľmi pekne. Teraz to na pár minút zatvoríme a o 15 minút alebo ešte niečo je medzi tým. A, to som povedal. Takže pozajtra na obed je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. 15 minútová prestávka, potom príde Helga Schmidt. Dúfam, že to bude zaujímavé na základe tej dohody s Iránom.